inteligentné, keby sme inteligentne používali inteligentné dopravné systémy. Nemôžeme sa e, spokojiť e, len s tým, že vozidlo vám bude hovoriť zabočte doľava alebo doprava. Systém musí byť používaný inteligentne. Ďakujem, pani Jansen. Uzatváram e, diskusiu. a Hlasovanie bude zajtra o 12. hodine. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to správa Dirka Sterka o ohlasovacích formalitách lodí, takže odovzdávam slovo na 4 minúty spravodajcovi, pánovi Dirkovi Sterkovi. Ďakujem pekne. Vtvágen van Gdansk naar Antwerpen wordt gereden, dan blijft die container binnen de EU Musíme zohľadňovať dopravu v rámci Európskej únie. Vtedy nepotrebujeme formality, teda ich ohlasovanie. Ale v prípade, ak e, sa nedívame na e, lode, ale na kontajnery formality potrebné sú. Myslím si, že by sme to mali upravovať iným spôsobom. Uzavreli sme dohodu. Ja by som sa rád poďakoval všetkým, čo spolupracovali na tejto dohode. Nazávam sa, že táto spolupráca bola dobrá. Dohodli sme sa na zjednodušení postupu dôjde ku elektronickej výmene dát a všetci sa môžu pozrieť do týchto údajov a to na jednom jedinom kontaktnom mieste, takže počítačové systémy sú vzájomne pospájané. Takže je to naozaj enormné zlepšenie. Toto jedné kontaktné miesto, to znamená, keď ľudia vplávajú do prístavov EÚ, je to zjednodušenie ale ešte nemáme podobné miesto. V tom prípade, ak lode idú do prístavu tretej krajiny, čiže otázka je, či by to bolo možné zohľadnením príslušného nákladu. To znamená, či nám ide o riečnú dopravu a lodnú dopravu, či tu bude spoločné ustanovenie, ale zatiaľ tu ešte dohodu nemáme, pokiaľ ide o spoločný jazyk. Navrhli sme angličtinu a istí kolegovia mali s týmto rozhodnutím problémy v smernici je zakotvené, že členské štáty hraj, e, sa snažia o spoločný komunikačný prostriedok, teda e, o spoločný jeden jazyk. Ja pevne verím, že sa budeme pohybovať týmto smerom k jednému spoločnému jazyku. Ďalej je to otázka súvisiaca s lodivodom je to e, tiež výnimka teda v súvislosti s oslobodením od povinnosti poskytovať služby ako lodivod. Ja dúfam, že budeme mať spoločný európsky rámec, teda pokiaľ sa to bude dať Dosiahli sme kompromis, pretože rada si chcela nechať dlhší čas na rozhodnutie. A zase my chceme, aby to bolo skôr. Teraz sa hovorí o roku 2015. Ja by som sa bol tešil, keby sme sa boli dohodli skôr. Vážený pán predsedajúci, ja si myslím, že možno hovoriť o dosiahnutom pokroku. Je to dôležité pre dopravu v rámci spoločenstva a celá táto záležitosť predstavuje pokrok pre dopravu v Európskej únii pretože v tejto súvislosti je tiež dôležitá aj pobrežná doprava. Keď sa, keď sa rada pozrie, keď sa komisia pozrie iba na náklady a nie na všetky pozitívne opatrenia, ktoré sú s tým spojené, je dôležité, aby sme na európskej úrovni riešili záležitosti rýchlejšie. Ide nám o spoločnú dopravnú politiku, a keď to tak nie je, tak ma to mrzí, pán predsedajúci, a pevne verím, že v tomto prípade nájdeme európske riešenie. Ja sa teším tejto dohode a chcem vás poprosiť o vašu podporu, vážené kolegyne a kolegovia. Eh, Teraz dávam slovo eh, pánovi komisárovi Kalasovi. Pán predseda, ctení poslanci, v prvom rade chcem poďakovať správoradcovi, pánovi Dirkovi Starksovi, za správu, ktorá sa týka ohlasovacích formalít lodí plávajúcich do prístavov a alebo z prístavov spoločenstva. Toto je naozaj veľmi dôležitá oblasť. Nie je to, aj keď sa hovorí o formalitách, nie je to len formalita, pretože zjednodušuje administratívu súvisiacu s týmito formalitami a v konečnom dôsledku e, zníži náklady pre spotrebiteľa Uh, učiní taktiež tento spôsob dopravy o mnoho atraktívnejší. Uh, táto smernica napomôže vytvorenie uh, jednotného európskeho obchodného námorného priestoru tým, že zjednoduší administratívne rutiny, administratívne procedúry. V skutku mnohokrát námorná doprava podlieha veľmi zložitým administratívnym procedúram, aj keď plavidlá sa plavia len medzi prístavmi v rámci EÚ a náklad, ktorý prepravujú, je výlučne nákladom vyrobeným v Európskej únii. A e, tieto e, procedúry vyvolávajú e, nadbytočné náklady. V rámci diskusie veľmi dôležitým tou otázkou bol termín, do ktorého majú európske prístavy prijať a tieto zjednodušené postupy a dohoda je na, 15. Júni, na júni 2015, čo je prísnejší prístup ako bol všeobecný prístup Rady. Komisia samozrejme sa bude musieť e, zaoberať e, niektorými prípadmi výnimiek. E, komisia bude komunikovať svoje zistenia ďalším inštitúciám EÚ a bude sa opierať o tieto zistenia. Komisia vydá správu, v ktorej navrhne e, možné rozšírenie, zjednodušenia týchto procedúr aj na riečné prístavy v rámci EÚ. Bude to súvisieť aj so zberom e, štatistických údajov. Na záver chcem povedať, že komisia podporuje kompromis, ku ktorému dospel pán spravodajca Sterks a predsedníctvo rady. Ide o veľmi dobrý a dobre vyvážený kompromis, ktorý je založený na všeobecných princípoch návrhu komisie. Ďakujem, hovorí predseda. Ďakujem, pán Kalas. A teraz má slovo pán Grandes Pascal, Pascual, minuta a pol. Sí, gracias, señor presidente. Señor Calas. Ďakujem. Que afecta a las formalidades aduaneras aplicables a los buques. Ide o kvalitnú e, smernicu a myslím, že vylepší kvalitu námornej dopravy na krátkej vzdialenosti. Pôjde o vylepšenie e, predovšetkým v súvislosti s obchodom a s tovarom. Chcem poďakovať e, pánovi spravodajcovi za tento materiál a som skutočne veľmi spokojný, že som mohol pracovať aj v tej záverečnej fáze prípravy tohoto materiálu a som vďačný za to, že moje pripomienky boli zohľadnené. E, myslím, že celý tento materiál je výsledkom koncenzu medzi parlamentom, radou a komisiou. Podľa môjho názoru je to výsledok dobrého kompromisu, tento materiál. A naozaj je to materiál vyvážený a zaslúži si podporu. Ďakujem pánovi spravodajcovi ešte raz. Myslím, že materiál naplnil očakávania komisie a to je vlastne z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi kolegovi. Slovo má pani Debora Serekiani na dve minúty. Ďakujem vám, predseda. Rada by som poďakovala spravdajcovi pánovi Starksovi za výbornú prácu na tomto materiáli. Ide o rozšírenie slobody pohybu, predovšetkým v oblasti lodnej dopravy. Zdieľam aj celý no, ten účel, ktorý prezentuje daná smernica. A verím, že vďaka tomuto kroku vpredu Európska únia môže vlastne ľahšie dýchať a nebude zaťažovaná nadbytočnými formalitami. Dochádza tu potom vlastne k zjednodušeniu rôznych systémov, e, keď možno to nebude hneď viesť ku hladkému fungovaniu e, vnútorného systému v rámci teritoria EÚ, ale verím, že aj k tomu sa dostaneme. Doteraz e, vlastne e, sme svedkami toho, že administratívne formality dosť e, obmedzujú plynulosť lodnej dopravy a práve tieto nové moderné elektronické systémy by mali umožniť rýchlu a praktickú výmenu informácií. Fakt je ten, že elektronické informácie nie sú vždy celkom efektívne a nie je dostatočné z hľadiska praxe ani to, ak existujú systémy, ktoré navzájom nie sú dostatočne prepojené a interoperabilné. Dôležité je, akým jazykom sa bude komunikovať. Asi by bolo lepšie, keby proste sa ten systém čím skôr zavedol do praxe. Ďakujem. Teraz dávam slovo ďalším rečníkovi na minútu a 30 sekúnd. Pán Beset. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o samotný názov správy pána Ferksa, je to výzva. Je to niečo viac, než len čo by sa týkalo toho administratívneho a technického aspektu. Je to veľmi dôležitý krok v rámci politických koncepcií. Má to je zvýšeniu atraktívnosti, ale aj konkurencieschopnosti námornej dopravy. Takže je to proste krok tým smerom, aby sa lodná doprava stala zda najlepším spôsobom dopravy v nastavujúcich rokoch. Podľa mňa je táto správa vynikajúca. A vlastne spolupráca pána spravodajcu aj s kolegami tieňovými spravodajcami viedla k takémuto kvalitnému materiálu. Verím, že aj vďaka tomuto materiálu dôjde k tomu, že nastane zjednodušenie a lepšia koordinácia aktivít. V rámci tohto odvetvia sme teda pripravení v plnej miere podporiť túto správu. A samozrejme z hľadiska implementácie by sme boli radi, keby sa uplatnil proaktívny prístup a keby sa to troška razantne naozaj uplatnilo v praxi, to zavádzanie týchto novostí. S radou sme dospeli ku dobrému kompromisu a môžeme ešte raz vyjadriť podporu tomuto materiálu. Ďakujem. Teraz dávame slovo na dve minúty. Slovo má pán Van Dalen. Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vynikajúca správa kolegu Sterka znamená toľko, že trh s lodnou dopravou sa zdáva konkrétnejším, pretože formality budú veľa jednoduchšie. Hovoril, komisia hovorila o rôznych ťažiskách. Takže komisia s jednodušením postupom bude hovoriť, či to môže platiť aj pre toto odvetvie. Komisia prichádza k záveru, že to tak možné je. Pokiaľ ide o to oslobodenie povinnosti poskytovať služby ako lodivod, treba povedať, že sa tak e, predsa len zabezpečí kvalita. Ide o to, aby sme mali jeden spoločný jazyk. O týchto veciach sme hovorili častejšie. Komunikácia by mala byť jednoduchá, ale to je príliš málo na dosiahnutie, pokiaľ máme zranených a mŕtvych. Pokiaľ je to tak, že v prípade takéhoto dopravného nešťastia účastníci hovoria dvomi či tromi jazykmi. Musíme zopakovať, pán predsedajúci, že potrebujeme jeden jazyk, konkrétne napríklad angličtinu, až vtedy dosper, dospejeme k pokroku. Ďakujeme pekne, pán Fandál. Ďakujem, pán Fandálen, pán Dominik Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcel poďakovať e, pánovi spravodajcovi Starksovi za vykonanú prácu a blahoželám mu k výsledku tých rokovaní, ktoré viedol s radou. Text, ktorý bude predložený na hlasovanie, je v skutku dôležitý, predstavuje významný pokrok v námornej doprave, posilňuje konkurencieschopnosť e, a pridáva námornej doprave európsku pridanú hodnotu a zároveň podporuje tento typ dopravy, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Dohoda, ku ktoré sa rozpelo s radou, je veľmi dobrá. A dohoda sa týka zjednodušenia formalít a zároveň dochádza k harmonizácii. Veľmi významným spôsobom sa uľahčuje výmena informácií, pokiaľ ide o tú citlivú otázku, otázku jazyka, o tom, Eh, sa hovorilo eh, niekoľkokrát a myslím si, že kompromis prináša vhodné riešenie. Snaží sa uľahčiť komunikáciu bez toho, aby nanúcoval či presadzoval jediný jazyk. Aj keď by eh, malo existovať odporúčanie použiť spoločný jazyk. Použitie jediného jazyka je, pripúšťam, trošku zložité, pretože to neberie do úvahy určité špecifika a mohlo by to mať určité negatívne dopady. Som rád, že sme nakoniec dospeli s radou k tomuto kompromisu a možnosť prijať tento text už v prvom čítaní by umožnila veľmi rýchlo uviezť do praxe tento eh, legislatívny text. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz uh, otváram diskusiu a slovo má pani Tikau directiva privind formalitățile de raportare Smernica, ktorá sa týka ohlasovacích formalít lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov spoločenstva, zjednodušuje formality a používanie a výmenu dát a vlastne vytvorenie jednotného systému a a zavádza aj určité postupy pre e, nebezpečné e, tovary. Uplatenie tejto smernice si bude vyžadovať veľmi dobrú e, spoluprácu a koordináciu medzi kompetentnými orgánmi. A v rámci smernice je komisia zaviazaná podať správu o praktických opatreniach, ktoré je potrebné prijať na zjednodušenie procedúr komisia, úloha komisie je e, posúdiť e, kompatibilitu e, platformiem na elektronickú výmenu dát, ktoré existujú v jedných členských štátoch. V pozmeňovacom návrhu číslo 9 sa odporúča použiť jeden, jeden jazyk. Prezident, Vážený pán predsedajúci, pán komisár hovoril o dopravnom priestore bez prekážok. Áno, potrebujeme to. Je to naozaj tak, že 95% našich exportov sa realizuje práve touto vodnou cestou. Dôležité sú v tomto ohľade prístavy, takže je dôležité, aby sme zjednodušili a zharmonizovali túto oblasť. Oboje sa dosahuje v predloženej správe, takže naozaj musíme túto správu e, veľmi chváliť. E, mrzí ma, že sa nedosiahli dva body, o ktorých hovoril pán Sterks. Na jednej strane ide o skutočnosť, že by sme mali mať to oslobodenie povinnosti poskytovať služby ako lodivod a potom na druhej strane to, že nemáme spoločný jazyk. Mala by to byť angličtina. Predsa nie je argument to, že námorníci používajú rôzne jazyky. Predsa by bolo oveľa lepšie, aby sa tak ako v leteckej doprave používala angličtina ako jednotný jazyk. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne a teraz Rozdávam slovo pánovi komisárovi a následne spravodajcovi. Pán komisár, máte slovo. Ctení poslanci, poslankyne, ďakujem za a, vaše vyjadrenia a vašu podporu. A som veľmi šťastný, e, že sa dokážeme zhodnúť na tomto návrhu, ktorý je významným krokom Pred ale čaká nás ešte významnejší krok, e, ktorý musíme podniknúť, to je e, vytvoriť jednotný e, námorný priestor pre európske lodiarstvo a, a toto bude naozaj veľmi zložitá úloha. Teraz hovoríme o formalitách, o administratívnych aspektoch tohto procesu, ale následne budem hovoriť aj o clách a to bude komplikovanejšia úloha než len e, administratívne aspekty tohto procesu a budem vás žiadať a už teraz vás žiadam o rovnakú podporu e, e, návrhu komisie, ktorá, z ktorý sa bude týkať colných formalít. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujem, pán komisár. A teraz rozdávam slovo pánovi Starksovi, spravodajcovi. Ik wil nog eens alle collega's bedanken, meneer de voorzitter, die hebben mee... Vážený pán predsedajúci, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za spoluprácu, za príjemné slova. Pán komisár práve povedal, kde máme tie problémové miesta. Problémovým miestom je clo. Nemali by sme tieto dve veci oddeliť pri tejto smernici existujú aj určité úlohy, ktoré žiadame od vás. To je tá úprava povinností lodivod, ale otázka je, akú úlohu zohrávajú ako uzly jednotlivé prístavy, napríklad spojenie medzi e, pobrežím a medzi vnútrozemím, takže by sme tam potrebovali návrhy komisie, pretože Jednoducho nebolo by správne, keby sme to z tejto úpravy vypustili. Pozrieme sa na vnútrozemskú dopravu. Pýtame sa, či je to naozaj dobré spojenie s vnútrozemím. Aj otázka jazyka. Žiaľ mrzí ma, že sme nemohli povedať, že angličtina bude tým jediným jazykom. Ja síce chápem tú určitú citlivosť v jednotlivých členských štátoch. Pochádzam z krajiny, kde Otázky jazyka, použitie jazykov sú vždy aktuálnou otázkou a veľmi sa teším, že môžem v tejto babylonskej veži používať môj materinský jazyk. V tomto prípade jazyk predsa nie je fenoménom viazaný na city, ale je to odborná záležitosť a preto budeme musieť postupovať ďalej ak teda je dôležité, aký bude nás e, vzťah ku medzinárodným organizáciám, takže je to dôležité pre celé naše odvetvie. A za tým je predsa mm, množstvo ľudí. Kolega povedal, že použitie jazyka je veľmi dôležité, ale platí to rovnako pre ľudí, ktorí v tomto odvetví pracujú. Čiže dôležitá je tiež otázka ekologická. Ďakujem pekne, pán komisár. Želám vám e, tempo, odvahu a silu, aby ste presadili všetky tie veci podľa 11 Ačka Ďakujem, pán Starks. E, uzatváram rozpravu a hlasovanie zajtra o 12.00. Ďalším bodom je správa